Ďakujem, pán komisár Barnie. A ďakujem vám všetkým. To, teraz začneme hlasovanie, bude veľmi dlhé, ale pokojne e, sa e, vlastne dopracujeme nakoniec. Začneme správou Gajer, rozhodnutie číslo 1. Otváram hlasovanie. Počkajme si, kým tu budú všetci prítomní. A už ste všetci hlasovali výborne. Hlasovanie je uzavreté, schválené. Teraz rozhodnutie číslo 2, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené. Rozhodnutie 3 za, proti, zdržali sa, schválené 4 za, proti, zdržali sa, schválené 5 za, proti, zdržali sa, schválené 6 za, proti, zdržali sa, schválené 7 za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz máme návrh uznesenia. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmenujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Trojka za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 19 za, proti, zdržali sa, schválená. 18. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 20 za, proti, zdržali sa schválené. Výborne. E, teraz otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali? Končím hlasovanie. Schválené 21 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 22 za, proti, zdržali sa, myslím, že schválené 23 za, proti, zdržali sa, schválené 24 za, proti, zdržali sa. E, otvoríme si elektronické hlasovanie o 24. Všetci ste odhlasovali, končím hlasovanie schválené. 4 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 38 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Overíme si hlasovanie. 38. Všetci hlasovali? Končím hlasovanie. Schválené. 17 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 5 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Overíme si hlasovanie elektronicky. Prosím vás, poriadne zdvíhajte ruky. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 37 za, proti. Pardon, ospravedlňuje sa pán predsedajúci. Otváram hlasovanie elektronické. Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie. Zamieta sa 29. Otváram hlasovanie. Všetci ste odhlasovali. Končím hlasovanie. Zamieta sa 30. Otváram hlasovanie. Všetci ste odhlasovali. Končím hlasovanie. Zamieta sa 31. Otváram hlasovanie. Odhlasované. Končím hlasovanie. Zamieta sa 32. Otváram hlasovanie. Všetci ste odhlasovali. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 33. Otváram hlasovanie. Odhlasované. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 34. Otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie. Zamieta sa 35. Otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 36. Otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Sedmička. Kto je za?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 Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 13. Otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 25 za. Proti Zdržali sa schválené 26 za. Otváram ho elektronické hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie. Schválený 27. Otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie. Schválené 28. Otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie. Schválené. 14 za. Prosím. Chce niekto niečo doložiť, vystúpiť? Nie, takže hlasujeme o 14. Kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 39 za, proti, zdržali sa zamietnuté 15 za, 39. Otváram elektronické hlasovanie. Všetci ste odhlasovali. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Prosím, pani Ajala. Ah, Iba veľmi stručne španielská verzia, tam má napísané Eurojust namiesto Eurostat. To treba zmeniť, pretože... Ďakujem, pani Ajala. E, zoberieme tento návrh na vedomie. 16, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal za, zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o návrhu takto pozmeneného uznesenia. Kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené uznesenie. Ešte chcel, chcela vystúpiť komisia. Nech sa páči pán komisár Šemeta. Uh, Pán predseda, ctení poslanci, Komisia víta rozhodnutie Európskeho parlamentu udeliť absolutórium komisii za um, e, dodržanie rozpočtu 2011. E, osobitne ďakujem aj spravodajcovi, pánovi Jensovi Gajerovi a jej ostatným koordinátorom a tieňovým spravodajcom zo spol spoloteckých skupín, s ktorými sme mali veľmi konstruktívnu spoluprácu počas celého procesu udelovania absolutória. Dnes už vieme, že rozpočet bol celkové regulárne spravovaný a tiež sa poukazuje v správe na to, že riadenie um, musí ďalej vyvíjať úsilie, aby naše programy skutočne prinášali hodnotu za peniaze. Tiež by som chcel vyzvať spolu zákonodarcov, aby sa pozreli na, rozhodnú, na usnesenie o absolutóriu, ktoré sa prijalo dnes. Aj z pohľadu budúceho finančného rámca nemôžeme vytvoriť nový finančný námest bez veľmi zjednoho potrebného zjednodušenia a lepšieho riadenia európskych peňazí a prinášania z pridanej hodnoty. Pán komisár Pán komisár, ďakujem a my teraz budeme pokračovať s hlasovaním a teraz budeme hlasovať o špeciálnej správe e, účtovného dvora. Kto je za, proti, zdržali sa schválené. Čas 2 za, proti, zdržali sa schválené. 17. prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. Návrh uznesenia, kto je za, proti, zdržali sa schválené. E, takže blahoprajem pánu Gajerovi a teraz tu máme správa Ortiz Vileľa, absolutórium za rok 2011, všeobecný rozpočet EU, Európsky parlament. Máme tu návrh rozhodnutia, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Všetci hlasovali, končím hlasovanie schválené. A teraz návrh uznesenia. Desiatka bola stiahnutá. Odstavec 1, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, pro, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Návrh 4, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Schvaľuje sa. Návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 5 za, proti, zdrž... Overíme si elektronicky pečku, otváram elektronické hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie schválené dvojka za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 11. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 7 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 12. Otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie. Zamieta sa 3 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Návrh 8, otváram hlasovanie, kto je za, pardon, hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schváľuje sa Ospravedlňujem sa. Návrh 6. Menovité hlasovanie. Kto je... Pardon, otváram elektronické hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 68. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Schvaľuje sa. 94. Otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie. Schvaľuje sa 9. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. 9 Hlasujeme asi nejaká chyba to bude. Ospravedlňuje sa pán predsedajúca, hlas, predsedajúci, hlasujeme elektronicky o, o pozmenenom uznesení. Odhlasovali ste všetci. Končím hlasovanie, prosím. Prosím, pán Stás. Mikrofono. Mikrofon, prosím. Voorzitter, ik denk dat er wat voor... Pán predsedajúci, ja mám pocit, že tu došlo k nejakému nedorozumeniu, pretože pokiaľ ja viem, pozmeňovací návrh číslo 9, ten nebol predložený snemovni, takže by som chcel, aby sme hlasovali o pozmeňovacom návrhu 9. Vy ste povedali, že e, tam bolo e, hlasovanie menovité, ale u mňa to e, je napísané ako obyčajné hlasovanie s dvihnutím rukou. Allora, bisogna votare l'emendamento 9 non per appello nominale. Takže v tom prípade je potrebné hlasovať o deviatke, ale nie elektronicky. Kto je teda za návrh 9, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. A teraz pri prechádzame k správe Sondengard, absolutórium pre Európsky rozvojový fond. Rozhodnutie, kto je za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa. A teraz návrh uznesenia číslo 3. Kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa 4 za, proti, zdržali sa, schválený 5 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 6. Z... Otváram elektronické hlasovanie po mene. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schváľuje sa. 49, prvá časť za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, druhá časť za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, tretia časť za, proti, zdržali sa, schválená, 55, e, otváram nominálne hlasovanie. Všetci ste hlasovali, končím hlasovanie, schváľuje sa. Jednička, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. Dvojka za. Pardon, tu je elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Odhlasil, odhlasovali ste. Končím hlasovanie. Schválený. A teraz hlasujeme od, hlasujeme o dvojke a schválené. Gratulujeme pánovi Sendergardovi a teraz prerušíme hlasovanie, lebo nasleduje slávnostné zasadnutie.